orgány Spojeného kráľovstva mi oznámili, že do Európskeho parlamentu bol zvolený pán Rory Palmer, ktorý nahradí pani Wilmot. Náš parlament berie na vedomie túto voľbu a požela, poprajme kolegom uh, uh,